chvíli je celkový počet obetí eh, asi odhadovaný na úrovni 4 tisíc. Viac ako 6500 ďalších eh, je zranených. Všetci máme pred očami tie obrazy. Eh, v krajine vládne chaos, v niektorých dedinách sú domy úplne zbortené, cesty sú otvorené, tie dopravné cesty sa nedajú, sú nezjazdné. Historické pamätihodnosti v krajine sú úplne zdevastované Nemocnice sú úplne preťažené, nie je tam elektrická energia a pitná voda, potraviny sú nedostatkové. Najhoršie zemetrasenie za posledné tisícročia si v Himalajach si vyžiadalo eh, obete aj medzi deťmi nespočetné a sú mnohé deti, ktoré ostali nažive odkázané na humanitárnu pomoc. Myslím si, že eh, v parlamente musíme privítať tie prostriedky pomoci, ktoré boli vyhradené a vyčlenené a musíme apelovať na ostatné medzinárodné orgány a organizácie, aby čo najrychlejšie dopravili pomoc e, tým ľuďom v núdzi. Naše myšlienky sú samozrejme pri tých, e, pri tých obetiach, samozrejme pri tých, ktorí zažívajú túto katastrofu. Dámy a páni, pred týždňom opäť e, sa udiala obrovská katastrofa v Stredozemnom mori. Pravdepodobne pri tejto udalosti sa utopilo okolo tisíc ľudí, sa vybrali na cestu tak, aby utiekli pred vojnou, pred hladom a aby našli ochranu a útočisko v Európe. Viem, že mnohí z vás vnímajú veci podobne ako ja. A poprosím vás dnes opäť e, o minútku ticha a určite budete mať znova ten pocit, prečo pri každej schôdzi opakovane robíme takéto niečo a prečo tu vzniká dojem, že opakovane zaza znova sme nutení spomínať si obete, spomínať si na obete, avšak v politike sa nemení to, čo je nevyhnutné na to, aby sme takýmto katastrofám predchádzali. V stredu tu na plenárke budeme mať rozsiahlu výmenu názorov a viem, že na poslednej plenárnej schôdzi som hovoril o tom, že mnohí, tak ako mnohí z vás, aj ja som hlboko otrasený e, po tom, čo som e, povedal na poslednej e, plenárnej schôdzi, keď som sa vyjadril, že dúfam, že nebudeme nutení aj v nadchádzajúcej plenárnej dať minútu ticha, a každopádne sa to stalo. Dostávame od vás veľa informácií, veľa apelov, ktoré obsahovo sa týkajú práve tohoto. Ja viem, že je to ťažké, ale z pohľadu dramatickej situácie a takisto aj z pohľadu skutočnosti, že minúta ticha je vždy osobitnou, osobitnou, osobitným postupom a samozrejme je to patričné, ako si pripomenúť e, obete. A ja z tohto dôvodu e, vás poprosím tak za obete v Nepále, ako aj za obete v Stredozemnom mori, aby ste sa teraz zdvihli a zdali minútkou ticha pamiatku. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, teraz by som rád otvoril bod, ohľadom ktorého e, sa mi ozvalo za posledné dni viacero kolegyň a kolegov, a ktorý každopádne mi leží